Bol by to niekto, kto sa tiež identifikuje s, s chartou základných práv EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz by som vás chcel, kolegovia, informovať aj o tom, že e, tu máme e, delegáciu z Malajského e, senátu ktorá je na tribúne. A predovšetkým senátora eh, Hong von Wenga, ktorý je predsedom <laughs> senátu. Máme pravidelný kontakt eh, so senátom eh, malajským prekvitajúce hospodárstvo tejto krajiny zohľava v našich kontaktoch veľmi dôležitú úlohu. Je pre nás, je pre nás naozaj e, veľkou cťou privítať tu kolegov e, z Malajského senátu. Dúfam, že e, máte tu veľmi úspešnú návštevu. A tým pádom teraz dostáva slovo už pán Brok na dve minúty. Äh, Vážený pán predseda, vážená komisia, vážená predsednička rady, Pán Borgecio